Potrebujeme najprv nové skrutátora, pretože analýze LOC musí byť nahradená. Takže potrebujete nového skrutátora na to, aby sme mohli nájsť náhradníka za pani Loc. Frau Lara. Pani Lara Komi. Okay. Dank, Frau Komi. Ďakujem pekne, pani Komi. Dámy a páni, teraz prejdeme k štvrtému kolu hlasovania. Chcel by som pripomenúť ešte raz, že podľa článku 16 odseku 1 rokovacieho poriadku pri štvrtom kole budú už iba dvaja kandidáti, ktorí v treťom kole dosiahli najväčšie, najväčší počet hlasov. Je to pán Pitela a pán Tajany. Teraz požiadam zriadencov sály, aby rozdali hlasovacie lístky. Požiadam skrutátorov, aby sa dostavili na svoje miesto. Pani Kopy, musíte teraz nahradiť, musíte ísť na miesto pani Doc, to je číslo 3, je to hore, od E po G. Tu sa vám všetko oznámi, vaše hlasovanie bude až na konci. Choďte kľudne na vaše miesto kde je pán Hökmark, potrebujeme ho signál, že všetko správne prebieha, kde sa teda nachádza. Pán Hökmark. Dobre, v poriadku. Dann, meine Damen und Herren, haben alle Stimmzähler ihre Plätze ein. Dostavili sa na svoje miesta všetci skrutátori. Tak, klar. Okay, der Wahlgang ist eröffnet. Takže otváram hlasovanie. Dámy a páni, odovzdali svoje hlasy všetci poslanci? Ešte nie. Ich frage noch einmal. Spýtam sa ešte raz. Odovzdali všetci kolegovia a kolegyne svoje hlasy? Chcel by ešte niekto hlasovať? Počkám, pokým to ukončíte, to je jasné. So, letzter Aufruf haben Posledná výzva, hlasovali všetci. Tak končím hlasovanie. Poprosím skrutátorov, aby išli do miestnosti R11 a prostredníctvom zvončeka budete upovedomení ohľadne začatia ďalšej schôdze alebo pokračovanie, pokračovania, bude to aj na obrazovkách. Ich gehe in etwa davon aus, dass wir zwischen 21... Vychádzam z toho, že medzi 21. a 21.15 minút zhruba v tomto časom harmonograme budeme mať výsledky. Dovtedy prerušujem zasadnutie.